predsednička Európskej komisie k situácii v Jemene. Opäť dávam slovo pánovi komisárovi Hanovi. A potom ďalej otvoríme diskusiu v rámci prihlásených rečníkov. Nech sa páči, pán komisár, máte slovo. Ďakujem ešte raz, pán predsedajúci. Vážené poslankyne a poslanci, som veľmi vďačný za túto príležitosť môcť rokovať menom, Frederik, menom Frederiky Mogherini eh, o situácii v tejto krajine. Celkovo kríza, ktorá momentálne zasiahla celý Blízky východ a osobitne Jemen, volá po pozornosti medzinárodného spoločenstva. Jemen je e, premostovacou krajinou medzi Edenským zálivom a Červeným morom a je e, na trase, ktorá spája východnú Afriku a Indický oceán. A momentálne existuje reálne riziko toho, že táto kríza sa preleje do regiónu, ktorý už tak dosť trpí inými svojimi krízami a okrem toho e, najnovší vývoj v Adermáte ukazuje, že teroristická aktivita ktorá e, momentálne e, je čoraz intenzívnejšia tak na arabskom polostrove, ako aj v, v Somálsku, hrozí tým, že zaplní vákuum, ktoré zanechali po sebe neexistujúce štátne orgány a vyplní ho svojou, svojou vládou a toto je riziko aj pre ostatné krajiny. Takže regionálne moci musia využiť e, alternatívu diskusie a nastolenia pokoja, pretože jediným, jedinou alternatívou je chaos. A, a 4. júla e, uplynulo 100 dní od exilu, pre, exilu prezidenta Hadiho a e, takisto sa začali e, prvé útoky proti postupu Hutov v Jemene a napriek tomu ide o obrovskú katastrofu, pričom prišlo o život takmer 3000 Jemenčanov, 40 tisíc bolo zradených, zranených a 27 miliónov ľudí momentálne potrebuje humanitárnu pomoc. A je to najväčšia potravinová kríza v tomto regióne, len aby som to porovnal s niečím. Momentálne je v Jemene viac ľudí, ktorí potrebujú pomoc, než v celej oblasti Sahelu. E, stanovisko Európskej únie je veľmi jasné a je zakotvené v aprílových e, záveroch z Rady e, teraz tohto roku, z roku 2015, pričom najdôležitejším je spoločné vyhlásenie e, vysokej predstaviteľky a komisára, e, ktoré vyšlo minulý týždeň e, a ktoré hovorí o tom, že nie je žiadnej inej možnosti, než nastoliť poriadok v Jemene pod vedením OSN, pričom súčasne musí byť konštruktívny dialog medzi všetkými zložkami, pričom bojovanie, alebo teda boj zložiek, ktoré momentálne predstavujú Ehm, tú, tie zložky, e, ktoré sa stavajú proti prezidentovi, toto je v rozpore e, s, s uzneseniem OSN a uznesenie 2216 by mohlo znamenať e, prvý krok k nastoleniu stability, alebo teda aspoň k redukcii tejto nestability v regióne. A, a navyše je potrebné riešiť dôvody nestability, ktoré vyplývajú z historických a, a socioekonomických parametrov tejto krajiny. A ďalej správa osobitného veľvyslanca e, OSN EU Šach Ahmejda e, podčiarkuje to, že nenávisť a násilie e, v tomto regióne je veľmi nebezpečné a 13. júna sa odohralo stretnutie, ktoré môže byť začiatkom procesu a pod týmto, nad týmto procesom by mal bdieť práve vysoký predstaviteľ OSN. E, cieľom by malo byť konečné e, ukončenie násilia, pretože bojujúce zložky likvidujú veľmi dôležité mesta. OSN komunikuje so všetkými stranami, vieme nevrátane Hutiov a myslíme si, že je veľmi dôležité pre všetkých aktérov, aby e, si v tomto konflikte, aby zabudli na minulosť a venovali sa nastoleniu mieru v súlade s uznesením Brane Rady OSN 2216. My e, sa domnievame, že proces dialogu pod, pod e, vedením OSN e, môže viesť mieru a všetky legitímne výhrady budú zohľadnené v, širokom, v širokej politickej dohode. Vážené poslankyne a poslanci, dopad na prebiehajúce boje a bombardovanie a narúšanie zásobovania populácie základnými potrebami a energiami znamená osobitný dopad na deti a toto je veľmi znepokojujúce a vedie to k veľmi zlej humanitárnej situácii. E, to, že je v bojoch, že je do bojov zaťahované aj, obča- aj civilné obyvateľstvo a že sú systematicky likvidované napríklad nemocnice, absolútne nepriateľné. Ide o oblasť veľmi výbušnú a preto je veľmi dôležité, aby sa humanitárna pomoc OSN dostala k obyvateľom Jemenu. Európska únia jednoznačne podporuje snahy OSN a domnieva sa, že jediné možné riešenie je ukončenie násilia a zloženie zbraní, ktoré bude trvalé. A e, ďalej je potrebná humanitárna pomoc a dodávka základných e, potravín, paliva a tovarov v zmysle princípu neutrality, nezávislosti a, a nestrannosti. A je potrebné, aby e, sa zabránilo šíreniu tohto násilia mimo Jemenu a e, staviame sa plne za implementáciu e, uznesenia OSN 2216. Takisto sa domnievame, že mechanizmus, inšpekčný mechanizmus pod vedením OSN by mal byť nasadený v tejto krajine čo najrýchlejšie a mal by byť uplatňovaný na lode, ktoré odchádzajú do Jemenu. A my by sme radi apelovali na všetky strany v tomto konflikte, aby rešpektovali e, medzinárodné e, humanitárne dohovory, osobitne ochranou civilného obyvateľstva a aby sa zriekli e, likvidácie civilných zariadení napríklad a osobitne nemocníc a takisto, aby nepoužívali civilné budovy na vojenské účely. A je mimoriadne dôležité, aby všetky strany zabezpečili bezpe- bezpečnosť lekárskeho personálu a e, personálu, ktorý poskytuje humanitárnu pomoc, aby ďalej zabezpečili bezpečný priechod konvojov s humanitárnou pomocou do najpostihnutejších regiónov a aby neuplatňovali diskrimináciu. Úrad humanitárnej pomoci OSN pod názvom ECO už teraz mobilizoval 25 miliónov eur vo forme humanitárnej pomoci a e, snaží sa tým reagovať e, na najpalčivejšie potreby. My e, takisto pracujeme na diplomatickom poli, aby sme zabezpečili neobmedzený prístup humanitárnych pracovníkov a humanitárnej pomoci tak, aby ľuďom, ktorí ju potrebujú, sa táto pomoc dostala čo najrychlejšie. Zostáva teda ešte urobiť veľmi veľa, ale domnievame sa, že ak nebude možné opätovne rozbehnúť komerčnú vodnú dopravu, tak e, vlastne ten výpadok tých 80 tovarov, ktoré sa do Jemenu dostávali práve e, vodnou cestou, nebude možné obnoviť a bude tento tovar treba e, dovážať iným spôsobom. Riešenie musí byť politické a viac než v minulosti tu hrozí riziko polarizácie a e, toho, že tento konflikt, e, ktorý v podstate, ide, e, ktorý v podstate je konfliktom sektárskym, bude pokračovať. Preto EÚ podporuje OSN a snažíme sa komunikovať so všetkými stranami a so všetkými hráčmi na tom, aby sme nastolili, aby sme nabehli na tú cestu smerom k mieru. Ja vám veľmi pekne ďakujem za podporu tohto nášho plánu. Ďakujem pekne, otváram teraz diskusiu. E, vítame všetkých návštevníkov tu v Európskom parlamente. No a pokračujeme ďalej, budú vystupovať e, zástupcové jednotlivých politických skupín. Slovo má teraz pani Alio Marie, nech sa páči dve minúty. Ďakujem pekne, pán predseda. V Jemene sú viditeľné všetky problémy Blízkeho východu Golský záliv by mohol prísť o geostrategickú stabilitu. To ste zdôraznili. Tie e, nerovnováhy by mohli mať dopad aj na celý Blízky výhod a e, na krajiny v Adenskom zálive. A samozrejme, bude to mať dopad aj na našu vlastnú situáciu, či už ekonomickú, bezpečnostnú alebo kultúrnu. EÚ musí sledovať, čo sa deje v Jemene, aj keď je to vzdialená, neznáma krajina. Sama som sa o tom mohla viackrát presvedčiť, pretože by to mohlo mať dopad aj na nás. Nesávská Arábia, ako aj 8 e, arabských krajín, Bahrajn, Egypt, Katar, Sudán, Arabské e, Emiráty e, spolu s západným svetom vedú spoločnú vojenskú aktivitu aktivitu, aby zakročili proti Hutiom a Dáišu. E, ale je tu je to jedinečné, pretože väčšinou si tieto krajiny konkurujú a teraz vytvárajú koalíciu, ale toto nebude stačiť na obnovenie národnej politickej a bezpečnostnej dlhodobé rovnováhy, pretože je to veľmi dôležité pre regionálnu stabilitu. Treba pamätať na to, že e, tieto krajiny z Perského zálivu sú našimi spojencami pre boj proti terorizmu Daešu. Pýtam sa, čo robí EÚ e, sama na obnovenie stability v Jemene. Nejde iba o podporu tej ktorej iniciatívy. My totiž to nemôžeme byť podozrievaví z toho, že máme finančné a iné záujmy v regióne, ale mali by sme mať možnosť e, zakročiť spolu s partnermi a treba podporiť e, civilné obyvateľstvo. To je prvá obeď akéhokoľvek ozbrojeného konfliktu a ja sa vás pýtam, či chcete túto situáciu využiť aj na to, aby ste prijali iniciatívy na zlepšenie života žien. O, toho o tých sa e, málo hovorí a pritom je to asi najspiatočníckejšia spoločnosť. Ďakujem pekne vám, poslanec Juvid, nech sa páči. mene skupiny socialistov a demokratov a na dve minúty Ďakujem veľmi pekne eh, za túto tému. Je dôležité, aby sme v tejto téme poprvýkrát eh, vážne pomenovali devastačnú humanitárnu katastrofu, ku ktorej dochádza v Jemene. Je naozaj dôležité, aby sme uznali alebo teda priznali tú najvyššiu úroveň humanitárnej závažnosti, ktorou je ohrozená až 80 populácie. Pred konfliktom eh, zhruba 7,5 milióna ľudí trpeli nedostatkom potravín a nezabezpečenými prostriedkami. Dnes e, ďalšie milióny sa pridali k tomuto zástupu. Zástupca a vyslanec e, OSN v tejto krajine tvrdí, že krajina je len krok pred hladomorom. Treba si uvedomiť, že milióny detí stratili prístup k vzdelávaniu a jeden z troch bojovníkov sú e, v detskom veku, ktorí bojujú na oboch stranách. Takže v tomto smere je dôležité, aby sme vytvorili priestor pre humanitárnu pauzu v bojoch, podporili generálneho tajomníka a zároveň eh, zabezpečili ustavenie, ustatie bojov na Ramadán. A v tomto smere je naozaj dôležité, aby sme zabranili stretom medzi ISISom, Al-Kaidou a eh, Hutiami je naozaj dôležité uvedomiť si, aké zásadné dopady má bombardovanie, ktoré vedie Saudská koalícia. A mali by sme sa spýtať, či e, požiadavka o vojenskú pomoc z niekdajšieho prezidenta Hádyho, a to bola vlastne to bola osoba, ktorého mandát už dávno skončil a explicitne rezignoval, tak vlastne ako môžeme považovať jeho mandát za reálny? Je to niečo podobné ako niekdajší prezident Janukovič keď žiadal o e, vojenskú pomoc. Takže takýmto spôsobom sa dotýkame článku 51 OSN, kde ide o obranu krajiny pred vonkajším útokom. A v takomto prípade naozaj nemôžeme takúto požiadavku považovať za legitímnu. Takže je dôležité uvedomiť si, že je nevyhnutné zabezpečiť legitímny politický proces, ktorý ukončí takýto sektársky konflikt na obidvoch stranách a zároveň je veľmi dôležité pochopiť, že e, rozvoj e, bude brať do úvahy úvahy aj to, čo sa deje v najchudobnejšej krajine arabského polostrova, ak tento konflikt má byť vyriešený dlhodobo. A nehľadajme len krátkodobé riešenia. Je nutné eh, prestať zacielovanie útokov na eh, civilné eh, osoby a je zároveň zabezpečiť to, aby sa všetky strany dostali k rokovaciemu stolu a zabezpečiť humanitárnu pomoc, ktorá ukončí utrpenie a hladomor. Ďakujem veľmi pekne. A teraz v mene skupiny ECR pán poslanec Tenok na jednu minútu. Ďakujem pekne. Jemen je príkladom toho, ako sa krajina po arabskej jari môže vyvinúť veľmi zle. Vtedy ešte prezident Ali Abdullah Saleh vlastne spustil nepriamu vojnu s Iránom tým, že vlastne medzi sebou poštval Hutijov a ozbrojené milície potom niekdajšieho prezidenta Hadiho, ktorý teraz utekol do Riadu. Musíme si uvedomiť, že v podstate ide o súboj, súboj dvoch predchádzajúcich mocnárov v tejto krajine. Musíme si uvedomiť, že táto krajina eh, videla viac ako 3000 ľudí eh, zabitých, išlo viac ako polovicu boli eh, civilné obete a bol to výsledok nezvládnutej bombardovacej kampane Saudskej Arábie, ktorá útočila na nelegitímnu vládu. Je, bolo tu mnoho závažných porušení medzinárodného humanitárneho práva na všetkých stranách a tému ešte viac zhoršuje pirátstvo v Edenskom zálive a zároveň pôsobnosť Al-Kaidy, ktorá pôsobí v tejto časti arabského poloostrova. Treba si uvedomiť, že Európska únia nemôže urobiť viac, než len podporovať tento región humanitárnou pomocou. A ja zároveň vyzývam našu skupi- v mene našej skupiny, aby sa všetky strany vrátili k rokovaciemu stolu a zdržali sa ďalších násilností. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne, pán Tenok. Máte tu otázku pre vás od pána poslanca Karbera akceptujete. Nech sa páči. Tak, pán poslanec, nech sa páči, máte slovo na položenie otázky. Ďakujem pekne, pán Tanov, že akceptujete moju modrú kartu napriek tomu, že máme odlišné politické názory. Pridajte sa ku mne, ak podporíte um, tému, ktorá nám obom záleží, a to je síce uznanie Somalilandu ako suverenej krajiny, ktorá sa nachádza na druhej strane e, Edenského zálivu a zároveň e, uh, pridajte sa ku mne, aby sme uznali, akú veľkú prácu robí Somaliland, um, najmä v rámci uh, zachytávanie Berberov, ktorí utekli z tejto časti e, Arabského rohu. Ďakujem pekne, pán Karber, e, za vašu otázku. Naozaj si myslím, že Somaliland si zaslúži všeobecné uznanie. Bola to demokratická krajina, ktorá sa riadi právom. Je to zároveň stabilná krajina, ktorá bojovala proti pirátstvu a bojovala proti islamskému teroru. Zo všetkých týchto dôvodov, ako aj z historických skutočností, že to už raz kedysi bol britský protektorát, e, ktorý mal názov Somaliland, a zároveň má aj svoj špeci- na základe charty OSN má právo um, na nezávislý štát. Je tu rozhodne legitimná báza pre takúto diskusiu, ale dnes diskutujem, nediskutujeme o Somalilande, dnes diskutujeme o tom, čo sa deje v Jemene a zároveň um, tu, bola, tu je humanitárna kríza, katastrofálne podmienky, ako som už hovoril vo svojom vystúpení a mnoho utečencov uh, utieklo cez Edenský uh, záliv do Somalilandu, do barberského uh, prístavu a vieme, že e, vláda e, v Somalilande robí všetko preto, aby sa postarala o tento e, príliv utečencov a ďakujeme vláde Somalilandu za túto aktivitu. <laughs> Ďakujem pekne. Teraz pán poslanec Šáke, 2,5 minúty. Pani poslankyňa Šáke, 2,5 minúty. Alde. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predsedajúci, pán komisár, kolegyňa, kolegovia. Ubohí ľudia v Jemene e, skutočne sú na tom veľmi zle a to kvôli tomu, že ich vláda e, ako si pozabudla na a Toto sa deje už posledné 10 ročia. Tisíce boli zabité, mnoho ďalších e, bolo zranených po týchto uplynulých vlnách násilia, ktoré začali na jar tohto roku. A treba povedať, že koalícia pod vedením Saudov často využíva klastrové bomby a toto je treba preskúmať na pôde OSN a malo by to mať vážne dôsledky, ak sa tieto fámy potvrdia a nezávisle vedené vyšetrovanie by takisto malo skúmať iné zločiny, ktoré boli spáchané e, s tým, že treba posúdiť, či nejde o zločiny proti ľudskosti. Ľud Jemenu si zaslúhuje spravodlivosť a takisto deeskaláciu násilia, ktorá je potrebná na to, aby sa táto krajina opätovne stabilizovala. Treba tiež respekt, rešpektovať ľudský život a e, toto humanitárne utrpenie musí skončiť. Takže voláme, e, aby potom aby všetky strany v tomto konflikte ukončili využívanie násilia pretože kým trpia civilne, eh, civilní obyvateľia, eh, tzv. teroristické teda teroristická organizácia ako al qaeda alebo Islamský štát, eh, nielen prežívajú, ale rastú a zvyšuje sa podpora pre ne, ktorá dusí ďalšie humanitárne snahy. A toto vedie k historickému a skutočne obrovskému chaosu a kríze. A vidíme akúsi toxickú špirálu pádu, pričom teroristi dokonca e, na svoje aktivity získavajú deti a zneužívajú ich ako vojakov a ja si myslím, že to je jednoducho, to je nedôstojné. E, my musíme pracovať veľmi tvrdo na tom, aby sme znova nastolili dialog a deeskaláciu, pretože podľa mňa existuje politické riešenie a súčasťou tohto politického riešenia by malo byť eh, udelenie konštruktívnejšej úlohy viacerým aktorom v tomto regióne, na čo viacerí upozorňujú, pretože je potrebné, aby sa do situácie v zapojili všetky zainteresované strany, pretože ináč to povedie len k ďalšiemu násiliu. Takisto si myslím, že treba eh, zvážiť eh, partnerstvo s niektorými krajinami na Blízkom východe v tomto kontexte Myslím si, že zahraniční aktéry by mali ukončiť svoje zásahy, mali by e, prestať prilievať olej do ohňa a my ako Európa by sme mali podporiť akúkoľvek snahu OSN, ktorá povedie k dialógu, ktorý zase povedie k mierovému a politickému riešeniu tejto naozaj hroznej krízy, tohto hrozného konfliktu. Samotné e, Spojené národy, organizácia Spojených národov by tiež mala e, vykonať maximum preto, aby tieto snahy nevyšli na vnívoč. Ďakujem veľmi pekne a teraz má slovo v mene skupiny zjednotenej lavice, pán Kuzo Permui na 1,5 minúty. Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Čelíme konfliktu, ktorý spôsobuje obrovské utrpenie a okrem toho, tak povediať, stelesňuje chaos, ktorý vládne v tejto zóne. Je to chaos, ktorý prišiel po dedičstvu a zároveň po unilaterálnych jednostranných vyhláseniach nezávislosti. Musíme si uvedomiť, že v tejto situácii nekonáme tak povedať vôbec Vidíme ako koalícia, ktorej vedie e, Saudská Arábia, teokratická diktatúra, ktorá je našim priateľom, pretože máme spoločné záujmy, tak tá zakázanými zbraniami bombarduje nezávislý štát a v podstate vedie, alebo teda e, reálne uplatňuje vojenskú námornú blokádu, ktorá má obrovské civilné dosahy e, takéto riešenie nedokážeme zabezpečiť vojensky a preto hľadáme politické riešenie a zároveň sa snažíme uvoľniť vojenskú námornú blokádu a ukončenie bombardovania a e, zároveň prešetrenie, vo fra- prešetrenie zo strany Francúzska, e, Nemecka, Británie a Talianska ohľadom toho, či táto krajina neporušila dohovor o medzinárodnom používaní kazetových bomb. Ďakujem pekne a teraz pán Smith mene zelených. Ďakujem pekne, komisár. Vážime si veľmi vaše vyjadrenie o dlhodobom politickom riešení v tomto konflikte, aby sme dokázali nájsť cestu von z tohoto konfliktu. Nemôže sa z toho stať zabudnutý konflikt, lebo um, to napätie a ten chaos môže ďalej len povzbudzovať extrémistov a bude pre nich vytvárať ideálne zázemie. Musíme sa sústrediť na to, čo dokážeme robiť v krátkodobom horizonte, aby sme eh, dokázali eh, zvýšiť humanitárne úsilie a aby sme eh, naozaj konali. A v tomto smere vítam vyjadrenia, že je nevyhnutné prerušiť boje, aby sme umožnili nepre, neprerušené poskytovanie humanitárnej pomoci. Musíme e, preskúmať aktivity koalície tzv. E, predovšetkým preto, že niektoré štáty, napríklad Spojené kráľovstvo, pomáhajú takéto koalícii vo všetkých možných spôsobov, spôsoboch okrem vojenského zásahu. E, mali by sme preskúmať právnu legalitu takejto aktivity a mali by sme zabezpečiť, aby táto aktivita bola pozorne preskúmaná, lebo nemali by sme dovoliť, aby sa to len zahralo niekam do autu a my sa budeme pozerať z úzadia, akým ľudia v Jemene trpia. Ďakujem pekne, pán Smith. A teraz v mene skupiny EFDD pán poslanec Carver dve minúty. Ďakujem pekne Eh, pred dvoma týždňami sme tu mali podujatie eh, v Bruseli, kde bolo eh, tzv. južné hnutie. Bola to taká skupina, ktorá zastrešuje vlastne rôznych aktérov, ktorí sa snažia vrátiť zjednotenie Jemenu spred roku 95. Bol tam niekdajší viceprezident Jemenu, pán Jarživ, ktorý rozprával o tragické situácii priamo v teréne. Vášnevo rozprával o humanitárnej kríze, ktoré čelíme a o skutočnosti, že medzárodná pomoc, ktorá dochádza do Jemena, je distribuovaná venovaná len vojakom a v podstate absolútne sa nedostáva tam, kde ju treba. Hovoril aj o obrovských obetiach a počerkoval to, ako je úplne zničená jemenská infraštruktúra. Vážený pán predseda, e, tieto témy, tým sa musíme venovať po celom svete a musíme naozaj hľadať reálne dosiahnutie prímeria, aby tragická humanitárna kríza, o ktorej moji kolegovia hovorili, aby táto bola vyriešená ako prioritná otázka a je tu ešte ďalšia téma, ktoré sa musíme akutne venovať a to je to, ako e, sa vlastne strany, ktoré sú oficiálne zastúpené v dialógu, nezastupujú vôbec tie organizácie, ktoré sa tvária, že zastupujú. Napríklad delegáti južného hnutia e, tvrdili, že nie sú adekvátne zastúpení a že ľudia, ktorí tvrdili, že zastupujú konkrétne organizácie, neboli ich členmi. A dnes viac ako kedykoľvek v minulosti potrebujeme e, znížiť to napätie medzi sunitmi a šítmi Jemen je dnes tragickým príkladom takejto rastúcej, eh, rastúceho napätia a priepasti. Medzárodné spoločenstvo by malo naozaj zvážiť, či zjednotený Jemen je reálne dlhodobé riešenie. Ja som presvedčený, že, rea, že v konečnom dôsledku by sme mohli Jemen rozdeliť na, jeho pred, na hranice pred zjednotením a to by malo byť jedným z predmetov diskusie. Nepoučili sme sa nič z chýb, ktoré sme urobili um, um, pred storočím na základe zmluv Picosites, a teraz e, po vystúpení jednotlivých politických skupín dáme slovo prihláseným rečníkom. Má slovo pán Pospíšil na 1,5 minúty. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja som veľmi pozorne počúval aj to, čo povedal pán komisár. Chcem sa mu poďakovať za to, že táto téma je teraz na programe. Hovoríme o situácii v Sýrii, ohľadne islamského štátu, Iraku a niekedy sa na Jemen zabúda. Pritom tá situácia z pohľadu občianskej vojny veľmi pripomína situáciu práve v Sýrii. To, čo sa tu povedalo, je veľmi dôležité, chcem to zdôrazniť, ide o strategické územie a keď bude pokračovať občianská vojna, tak dokonca môže preriesť, prerásť do ďalšej medzinárodnej konfrontácie medzi šítmi a sunitmi a to by som považoval za mimoriadne nebezpečné. Preto musíme vyvinúť maximálne úsilie. A to občianská vojna ukludnila. Ja som osobne trochu skeptický, či sa tento konflikt podarí v <clears throat> bližšom horizonte buď ukludniť alebo e, dokonca vyriešiť. Už aj utlmenie by podľa mňa bolo prospešné. Aj preto, že e, občianská vojna vedie k tomu, že posilňuje teroristické organizácie, ktoré pôsobia na území Jemenu. Je to veľmi znepokojujúce. Treba si uvedomiť, že oslabenie centrálnej e, vlády v Jemene posiluje Al-Kaidu a islamský štát a pre nás je to mimoriadne nebezpečný scenár. Ja apelujem preto na EÚ, aby posilňovala politický dialog, ale hlavne, aby riešila humanitárnu krízu, ktorá je podľa mňa e, mimoriadne závažná, trpia 100 tisíce ľudí. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem a teraz pán Afsal Kán na minútu. Vážený pán predseda, 100 dní po konflikte e, bezpečnostná humanitárna situácia v Jemene sa ďalej zhoršuje. Ja lutujem straty na životoch počas tohto konfliktu. Teraz sa bojím, že e, násilie sa môže zmeniť na regionálny e, sektársky konflikt. Ak by sa to stalo, tak to ďalej oslabí e, Blízky východ a taktiež podkope ekonomické bezpečnostné záujmy EÚ musíme pomôcť Jemenu v mene e, ľudských práv, musíme ukončiť e, násilie. E, ticho zbraní by malo umožniť poskytnúť pomoc 80% obyvateľstva, ale EÚ má iba isté možnosti a preto apelujem na Saudskú Arábiu a Irán a preto musíme naozaj dokázať, že sme zodpovední a záleží nám na bezpečnosti všetkých obyvateľov Jemenu. Korupcia a ďalšie problémy e, sa už zdôraznili ako príčina konfliktu v Jemenu. EÚ musí využiť e, všetky svoje inštitúcie a skúsenosti e, s demokratizáciou na vytvorenie alebo vyškolenie novej jemenskej vlády, ktorá by spravovala krajinu v všetkých obyvateľov. Ďakujem pekne teraz pani Fotigan. Ďakujem pekne, pán predseda, vážený pán komisár. Kríza e, v Jemene sa zhoršuje táto krajina. Čím ďalej, tým viac pripomína Líbiu alebo iné krajiny, o ktorých e, sa niekedy hovorilo ako e, krajinách, štátoch, ktoré zlyhali. Saudská Arábia vedie koalíciu, ktorá sa snaží situáciu v Jemene zmeniť. Žiaľ, e, nie je účinná. Práve na žiadosť e, prezidenta Hady sa spomel, spomalil rokovací e, pro, projekt, ktorému predseda hlavný vyjednávač OSN. V médiách poči, počujeme, že sa v Omane predsa len niečo deje, ale my môžeme iba dúfať, že sa dostavia výsledky. Jemen je totiž to krajina, e, kde trpí veľa chudobných obyvateľov. Ide o skutočne humanitárnu krízu a práve tu by sme dokázať e, ako EÚ, že sme schopní poskytnúť jemenským obyvateľom humanitárnu pomoc. Ďakujem pekne. Teraz na minútu pani Gomeš. Ďakujem. Jemen sa blíži k skutočne náboženskému konfliktu a medzinárodné spoločenstvo musí posilniť svoju snahu ukončiť tento konflikt, pretože inak prepukne chaos a budú naozaj e, trpieť všetci Mohlo by sa dokonca e, rozšíriť na susedné krajiny. Nemôžeme zostať založenými rukami. To, že tým uľahčujeme prácu e, teroristickým organizáciám, ako napríklad Islamský štát, e, Saudská Arábia sa snaží zakročiť, ale to dokonca blokuje humanitárnu pomoc, ktorá sa snaží pomôcť miestnemu obyvateľstvu takže musíme e, žiadať ukončenie námorného embarga, e, ktoré uvalila Saudská Arábia a Amon, Oman sa skutočne musí snažiť dosiahnuť e, mierovú dohodu. Pani Mogherini by mala žiadať od členských krajín, aby si plnili svoje povinnosti, pokiaľ ide o poskytovanie zbraní hlavne v prípade krajín, ktoré ich potom používajú voči svojmu obyvateľstvu ako v Saudskej Arábii. Ďakujem pekne. Týmto končíme zoznam rečníkov. Máme štyroch eh, v rámci spontánnej rozpravy. Pán Polčák, ja by som v prvom rade, v prvom rade chcel oceniť susedské štáty a ich snahu, e, teda susedské štáty Jemenu, ktoré prijali tých utečencov, ktorým sa podarilo prekročiť Adenskú úžinu. Ja si myslím, že tento ich prístup je len oceniteľný a je to v kontraste s niektorými názormi, ktoré zaznievajú ohľadom utečencov aj na pôde tohoto parlamentu, respektíve ktoré počuť v niektorých členských štátoch Európskej únie, vrátane toho môjho. Po druhé by som chcel povedať, že tá humanitárna kríza, ktorá v, Eur- v Jemene nastala, by samozrejme mala byť riešená najlepšie diplomatickou cestou. Ale prvou požiadavkou na by malo byť vyvolanie humanitárneho prímeria. Teda musia prestať boje vedené tak zo strany povstalcov, Al-Kaedy a ostatných skupín a takisto aj zo strany koalície vedenou, vedenej Sádskou Arábiou. Ja si myslím, že to najpodstatnejšie je vyvinúť diplomatické úsilie na zostavenie novej jemenskej vlády, ktorá by mala byť postavená na základe prieniku všetkých sociálnych skupín v Jemene. Ďakujem. Pán poslanec Frunzulica, nech sa páči. E, ďakujem pekne, e, pán predseda. Jemen momentálne zažíva jeden z najhorších konfliktov za 10 ročia a e, je to konflikt, ktorý priamo vyplýva z, nerovna, z nerovného prístupu k moci v tejto krajine. Je to konflikt medzi dvomi, je to navyše teda konflikt medzi dvomi e, veľk, obrovskými vetvami islamu ako náboženstva a je to konflikt, ktorý destabilizuje všetky ostatné krajiny v tomto regióne a e, rapidne sa zhoršujúca politická a humanitárna situácia v Jemene môže podstatne zhoršiť vzťahy v tomto regióne, zvýšiť napätie a viesť až k skutočnej reálnej vojne v tejto oblasti. A podľa najnovších údajov e, máme skutočný dôvod sa obávať o situáciu v Jemene. E, na jednej strane e, tu zomierajú ľudia, to úplne zbytočne a toto nesmie pokračovať. A po druhé, jemenský ľud si vyžaduje našu podporu všetkými možnými spôsobmi, ale teda minimálne prostredníctvom rokovaní. My budeme musieť eh, konštruktívne začať komunikovať so všetkými stranami v Jemene, aby sme predešli eskalácii tejto krízy. Ja by som chcel privítať eh, návrhy a aktivity OSN a podporujem humanitárnu aktivitu, ktorá by eh, mala byť zameraná na tento región. A myslím si, že len silný politický konsenzus všetkých strán ku ktorému sa dospie inkluzívnou diskusiou, môže viesť k nastoleniu mieru nezávislosti e, územnej celistvosti a bezpečia e, v Jemene. Ďakujem veľmi pekne. Teraz pán Marias na jednu minútu. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Situácia v Jemene je ešte stále explozívna, veľmi nebezpečná. Tu vidíme v priamom prenose krajinu, ktorá sa ponára viac a viac do mora chaosu. A aj podľa správ z médií za uplynulých 6 mesiacov vidíme, že tam dochádza k obrovskému krvi prelievaniu aj kvôli vojenským útokom zo strany Saudskej Arábie. E, je tu e, vlastne tu zákaz plavby lodí a e, OSN tiež zasahuje z humanitárnych dôvodov a Navyše je tu pnutie, veľmi silné pnutie náboženské a v dôsledku týchto konfliktov sa rozširuje hlad, ľudia prichádzajú o domovy a tisíce občanov utekajú do okolitých krajín. Zároveň títo občania chcú prísť do Európy. A my v Grécku máme tiež migrantov a utečencov z Jemenu a zároveň džihadisti využívajú túto situáciu na maximum na získanie, na dosiahnutie svojich cieľov. Takže ja sa chcem spýtať, pán komisár, čo s tým Európska únia robí a čo s tým plánuje robiť. Včera v inom príhovore sme hovorili o úzkej spolupráci s medzinárodnými organizáciami, ako je napríklad OECD alebo OSN a že takáto spolupráca by nám pomohla vyriešiť situáciu v Jemene, ale my potrebujeme nejaké politické riešenie. Ďakujem veľmi pekne. Parola lei per un minuto. Ďakujem, kolega Jakovčič. Ďakujem pekne, pán predseda. Už ak mám iba minútu, možno môžete dať slovo nasledujúcemu. Pani Bilbao sa hlásila predo mňou, takže myslím, že by ste jej mohli dať slovo. Dobre, takže podľa našich informácií pani poslankyňa sa o slovo e, nehlásila, e, takže môžeme jej dať slovo a potom vám, ale už keď ste začali, tak pokračujte. Ďakujem. Je tu humanitárna kríza, musíme si to uvedomiť. E, situácia v Jemene v súčasnosti sa neskončí zo dňa na deň. Ako vidíme, sú tu rôzne e, vojenské zásahy, milície a skupiny, ktoré pôsobia v Jemene. Chaos je úplný. EÚ e stojí pred ďalšou výzvou Ide o to poskytnúť humanitárnu pomoc. Milióny totiž to budú trpieť hladom, milióny detí nebudú e, možno môcť prežiť. Toto je apel na Európsku komisiu, aby vyvinula všetko úsilie na to, aby všetky E, strany tohto konfliktu zasadli za jeden stôl. To je jediná záruka, ako trošku ukludniť e, situáciu a tento konflikt a vyhnúť sa humanitárnej kríze. Preto... Pani poslankyňa Bilbao Barandika, vy ste si žiadali slovo, lebo teda nemal som vás na zozname, ale e, máme ešte jeden priestor v Catch DI, tak nech sa páči. Ďakujem pekne, ja som sa pýtal na začiatku, mal som pocit, že ste ma videli a mrzí ma, ak tu bol nejaké nedorozumenie. V každom prípade Rada by som reagovala na situáciu, ktorá zasahuje najchudobnejšie národy vo svete. Od marca začali bombardovacie kampane a vedie to k nezastaviteľnému a neudržateľnému utrpeniu populácie bolo spáchaných veľa zločinov e, nepredstaviteľných. Vidíme tu obchod s ľuďmi, vidíme tu útoky na nemocnice, vidíme tu e, špekulácie a obchod s e, primárnymi potrebami a práve preto je dôležité reagovať na túto humanitárnu krízu a vyriešiť bezpečnostný problém, ktorý by mal prebiehať, alebo tento dialog mal prebiehať pod záštitou OSN a tento konflikt skrátka už trvá prídloho bez riešenia. Je dôležité, aby sme našli okamžité riešenie pre tisícky zasiahnutých a potrestali tých, ktorí porušujú ľudské práva. Treba podporovať efektívnu spoluprácu pre rekonštrukciu krajiny a treba nájsť pripomienku pre všetkých obetí, pre všetky obetí, aby sme si pripomenuli a zároveň nezabudujeme na sedem turistov z Baskická a z Katalánska, ktoré pred rokmi zomreli v Maride e, na základe útoku al A to bolo kde si v prapočiatkoch tohoto konfliktu. Ukončujem túto diskusiu. Ešte na záver dostane slovo pán komisár Hahn. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda, vážení poslanci, poslankyne. Myslím, že máme rovnaký cieľ ukončiť to, čo sa deje v Jemene a obnoviť eh, dialog strán vďaka OSN. E, hrozí tu nárast e, sektárstva a e, všetko to môže skončiť iba nestabilitou a chaosom. Vyrokované ticho zbraní v Jemene by však mohlo posilniť dôveru a vyriešenie aj ďalších konfliktov na Blízkom východe ale e, musí tu byť e, snaha e, celého, celej jemenskej spoločnosti, iba to bude udržateľné riešenie krízy. Ja som naďalej presvedčený, že treba obnovovať dôveru, teda aj humanitárnu pomoc a platí to pre Adenský záliv aj ISIS iba tak môžeme dopraviť potrebné potraviny, lieky a paliva všetkým občanom Jemenu. Mať tu niečo úspešné si vyžaduje aj zmiernenie konfliktu, pretože inak hrozí rozšírenie do zvýšku regiónu s vážnymi dôsledkami pre e, Perský záliv, e, Africký roh a v konečnom dôsledku aj Európu. Takže naozaj treba obnoviť e, rokovania bez stanovania podmienok vopred. Treba obnoviť autoritu štátu a to všetko v záujme obyvateľstva. Je to spoločná zodpovednosť všetkých regionálnych aktérov s pomocou medzinárodného spoločenstva treba sa snažiť dosiahnuť tento cieľ. EÚ chce e, zohrať e, úplnú úlohu v celom tomto procese. Ďakujem veľmi pekne. Takže prechádzame na ďalšiu diskusiu v tomto bloku. Hlasím, že sme dostali 7 návrhov na uznesenie k tejto diskusii a túto diskusiu uzatvárame. Otváram ďalší bod